Ladies and gentlemen, Dámy a páni, vážení priatelia, zaujmite svoje miesta. Začneme o minútu. Ladies and gentlemen, dear friends. Dámy a páni, vážení priatelia, vítam vás všetkých. Začnem s našim Európskym parlamentným týždňom pre koordináciu hospodárskych politík. Vážení, eh, vážené dámy, vážené, vážení páni, ako podpredseda Európskeho parlamentu naj, druhej najväč, druha, druhého najväčšieho národného zhromaždenia na svete. Chcem povedať, že mi je veľkým potešením môcť, ma, môcť vás všetkých privítať na pôde Európskeho parlamentu. Ide o prvé takéto stretnutie medzi národnými parlamentami a národnými poslancami a európskymi poslancami. Áno, predtým síce zasadali politické skupiny, ale dnes sú tu aj zastupcovia jednotlivých výborov, stav, organizujú sa aj plenárne zasadnutia, sú, sú aj, e, je aj spolupráca na úrovni výborov. Nás obzvlášť teší to, že je 103 poslancov z 26 národných parlamentov a tí sú všetci tu prítomní a ja by som ich chcel srdečne privítať na tomto Európskom týždni. Teší nás prítomnosť štyroch predsedov národných parlamentov. Pán Sean Paré z Irish House of Representatives, pán André Flaro, predseda Belgického e, národného zhromaždenia, pán Michel Frendo, e, predseda Malckého parlamentu, pán Valerios Štefan Konea, predseda rumúnskeho poslaneckého, e, poslaneckej snemovne. Srdečne vás všetkých vítam. Okrem toho e, máme 30 predsedov výborov parlamentných výborov, výborov a 16 podpredsedov parlamentných výborov. Tých tiež vítame a taktiež nás teší prítomnosť všetkých tu prítomných e, národných poslancov. Spolu s e, oficiálnymi zástupcami vítame aj 185 ďalších členov národných e, poslanc, parlamentov. To je naozaj výrazné číslo a to zdôrazňuje veľký význam tém, o ktorých celý týždeň budeme hovoriť a taktiež e, to zdôrazňuje význam toho e, formátu, pre ktorý sme sa rozhodli, teda táto, tento Európsky týždeň by mal byť našou spoločnou odpoveďou na výzvu, ktorú predstavuje článok 13 13 zmluvy, kde sa hovorí o spolupráci medzi národnými parlamentami a európskymi. Táto spolupráca by sa mala zintenzívniť. Dúfame, že sa z toho stane eh, model aj pre aprílové stretnutie predsedov národných parlamentov na Cypre. <clears throat> Hlavnou témou tohto týždňa je demokratický rozmer európskeho semestra pre hospodárskú politiku a ja ešte chcem dodať, že keďže my sa v parlamente taktiež snažíme o sociálnu koordináciu politík. Hlavným cieľom európskeho semestra je členským štátom poskytnúť ex ante usmernenie v oblasti hospodárskych otázok a všeobecne ide o koordináciu polit- politík v oblasti hospodárskej, rozpočtovej, v kontexte EÚ, ale aj koordináciu medzi rôznymi inými politikami, medzi fiškálnou a politikou štrukturálnych refóriem. My spoločne e, posilníme náš vplyv a naše kompetencie. Národný parlamenty e, vo vzťahu s národnými vládami, Európsky parlament vo všetkých oblastiach, kde e, rozhoduje EÚ a vo všetkých šedých zónach, ktoré sa nás týkajú oboch. Musíme posilniť našu spoluprácu. Všetky členské krajiny sa k tomu zaviazali k cieľom stratégie EU 2020. A už to pretavili do národných stratégií, stratégií pre rast, konkurencieschopnosť, sociálnu súdržnosť a boj proti nezamestnanosti mladých. Ale nepôjde iba o úsilie jednotlivých členských krajín. To nepostačí na dosiahnutie týchto cieľov, ale pôjde aj o cielenú koordináciu tohto úsilia. To je ústredné na eh, dosiahnutie úspechu a taktiež to posilní pozíciu parlamentov v rozhodovacom procese. Ja e, predpokladám, že pre vás, tak ako pre mňa, <clears throat> e, je e, vzťah medzi správou o ročnom raste, medzi sociálnymi usmerneniami aj vo vzťahu s balíkom 6 a 2 legislatívnych opatrení a taktiež e, so zmluvou o koordináciu a posilnenie v oblasti menovej, ekonomickej a rozpočtovej. Pre mňa e, to všetko je vzájomne prepojené a do 15. apríla nám poviete o vašich národných e, plánoch, tie budete musieť zaslať komisii. Koncom mája komisia zverejní odporúčania pre každú krajinu a tie e, a taktiež zverejní odporúčania pre eurozónu. Rád to schváli, e, rada to schváli v júni. Bude to na základe e, návrhov komisie a do 15. oktobra potom budú navrhnuté rozpočty. Takže ide o to, ako sa to celé odvíja od e, ročného, ročnej analýzy rastu až e, po konečné štádium, teda to je stabilizácia rozpočtu, ekonomike, ekonomiky a ide aj o finančný výhľad. To si naozaj vyžaduje tú najúžšiu koordináciu a taktiež e, to posilňuje komisiu a preto tu máme dvoch externých referentov. Tých sme prizvali, aby nám pomáhali v tejto rozprave. Naozaj ma teší, že tu môžem privítať pána Euro v eurozóne, podpredsedu a komisára pre ekonomické a menové záležitosti. Vitajte, pán Oliren. A taktiež sme prizvali k dnešnej diskusii komisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu pána Láslo Andora. Taktiež vás srdečne vítam. Nás naozaj teší vaša prítomnosť na dnešnej rozprave. Taktiež pôjde o prezentáciu pracovného programu komisie. To bude obohacujúce. Tento program vo forme e, správy o výročnej správy o rač, raste pomôže s koordináciou ekonomických stratégií v členských krajinách, ale aj v celej EÚ v roku 2013. Ja ešte chcem povedať, že takéto, také, takýto parlamentný týždeň budeme robiť aj na jeseň e, v kontekste koordinácie rozpočtov alebo by sme to aspoň potrebovali. Do obeda parlamentné výbory pre e, ekonomiku a menové záležitosti, ako aj pre zamestnanosť, aj sociálne záležitosti budú organizovať podrobnejšie diskusie. E, vedľa mňa sedia aj predsedovia parlamentných výborov, ktoré som spomenul. Pán Alain Lamassur, podpredseda eh, menov, rozpočtového výboru pani Sharon Bowles a predsedkyňa výboru pre sociálne záležitosti a zamestnanosť pani Pervanš Beres. Eh, vítajte a som rád, že ste s nami eh, pri tomto úvode. Ide o to na týchto výboroch e, hovoriť o e, záveroch a v stredu večer predseda rady aj komisie, aj parlamentu budú o tom informovaní. Ide naozaj o kritickú chvíľu. Nechceme to nejako dramatizovať, ale e, bude o pár dní summit a preto je to mimoriadne e, dôležité podujatie. E, vďaka semestru sa e, urobilo jasno v právomociach. Situácia sa trochu zmenila. My sa musíme tejto zmene prispôsobiť a musíme dať tomu demokratickú legitimitu tým, že sa do toho zapojíme. Tento proces musí byť posilnený aj v budúcnosti pre mnohé členské krajiny. Sú e, návrhy e, skoro vo všetkých relevantných politických oblastiach, hlavne e, v tzv. programových krajinách sú programy pre štrukturálne reformy a Eh, ekonomické opatrenia. To je naozaj predpoklad na dosiahnutie cieľov stratégie EU 2020. Eh, zároveň sa vždy eh, opäť hovorí o demokratickom deficite v rámci európskeho semestra. Fakticky ide o to, že sa za zatvorenými dne, dverami e, rozhoduje na medzi vládnej úrovni. E, vychádza to z návrhov komisie, ale preto sa len ťažko identifikuje kto rozhoduje o politických cieľoch a kto v konečnom dôsledku za to aj nesie zodpovednosť za e, rozhodnutie, ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku za implementáciu e, sme zodpovední my e, za implementáciu tých rozhodnutí konečných. A preto je na nás priamo zvolených zástupcov EÚ, ako aj na vás zaslúžiť sa za to, aby sme našli cestu k sprevádzaniu takýchto ekonomických a rozpočtových rozhodnutí. Takéto rozhodnutia nemôžu končiť na e, národných hraniciach. Stojíme pred mnohými výzvami, ale sú to európske výzvy a každý musí Eh, niesť svoj diel zodpovednosti a preto musí byť európsky parlamentný rozmer pri tomto eh, vývoji a tu sú mnohé aspekty, ktorým ešte treba venovať pozornosť. Mnohé otázky ešte sú nezodpovedané. Sem patrí napríklad eh, presná definícia spolupráce medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. To je článok 13 e, fiškálneho paktu. Európsky týždeň by sa mohol stať modelom v tejto oblasti. Aj táto otázka môže byť predmetom diskusie, ale ja by som vás predsa len chcel poprosiť e, e, uvedomiť si, že to nie je Eh, hlavná téma dnešného a zajtrajšieho stretnutia. Nemalo by to eh, odviezť našu pozornosť od podstaty našej eh, diskusie. Ide aj o rozpočtové otázky. A práve preto, že táto téma je taká obsiahla, preto v nadchádzajúcich dvoch dňoch e, vedzte, že máme dostatok priestoru na diskusiu. Možno, že ešte stručná pripomienka, dámy a páni, k súčasnej diskusii a k samotnému postupu. E, tu máme 22 jazykov zastúpených v tejto miestnosti. Vedzte, že môžete všetci vystúpať vo vašom materinskom jazyku. My naozaj spravíme všetko preto, aby e, sa najväčší počet poslancov e, mohol vyjadriť. Ale Čas je predsa len obmedzený a je tu veľký počet účastníkov a preto vás už teraz chcem poprosiť o porozumenie, aby bolo jasné, že nie e, každý sa na každej diskusii dostane ku slovu a preto by som chcel poprosiť e, o dohode, pokiaľ ide o rečnícky čas. E, každý bude mať maximálne 3 minúty k dispozícii. Tie budeme možno, že musieť v priebehu diskusí, diskusie zredukovať. Na e, mieste, e, vašom mieste máte oranžový papier e, s nápisom Speaking Card. Ak sa chcete prihlásiť do diskusie, tak vás po, poprosím, aby ste vyplnili tento oranžový dokument a aby ste e, ho dali sálovým zriadencom. E, to platí tak pre e, národných poslancov, ako aj pre európskych poslancov. Každý pri, poslanec tu prítomný je v rovnakej pozícii, teda každý musí vyplniť e, tento oranžový dokument. Pri pridelovaní rečníckého času sa budem e, e, riadiť nasledovnou zásadou dvaja zástupcovia národných parlamentov a potom jeden európsky e, poslanec. Čiže 2, 1, 2, 1. Presne takto budeme vždy postupovať. Aby, dúfam, že teraz je postup jasný všetkým. Ak áno, tak by som teraz dal slovo podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Olimu Renovi. Nech sa páči. Thank you. Thank you. Ďakujem. Ďakujem, pán Otmar Karas, podpredseda Európskeho parlamentu, dámy a páni vážení poslanci Európskeho eh, parlamentu a národných parlamentov členských krajín. Dovolte, aby som na úvod povedal, že je mi veľkým potešením mať možnosť prehovoriť k tomuto plenárnemu zasadnutiu eh, tohto ročného parlamentného týždňa Európskeho semestra. Táto konferencia ktorá je príležitosťou pre stretnutie zástupcov národných parlamentov a Európskeho parlamentu s cieľom predebatovať koordináciu hospodárskych politík v rámci Európskeho semestra je jasným a viditeľným krokom smerom k e, európskejšiemu politickému priestoru a je to zároveň veľmi dobre načasovaný krok, pretože práve v tejto chvíli sa nachádzame uprostred príprav tohto ročného európskeho semestra. To je vlastne tretie e, kolo a e, vychádza z, zo stratégie Európa 2020 pre e, rast a zamestnanosť a takisto vychádza z výročného prieskumu ktorý komisia e, zverejnila v novembri. A politické priority teda sa odrazia v e, programoch stability a konvergencie a v národných programoch reforiem členských štátoch, štátov. A to bude takisto predmetom hodnotenia Rady a komisie. Je to zároveň veľmi dobre načasovaný krok z hľadiska zabezpečenia demokratickej legitimity, pretože sme práve e, teraz na začiatku rozpravy o prehlbovaní e, hospodárskej a menovej únie a o zmene inštitucionálnej architektúry. parlamenty si uvedomujú, e, že rozhodnutia našich politikov e, musia mať e, politickú legitimitu vo vzťahu k občanom a uvedomujú si túto zodpovednosť a preto si takisto uvedomujú potrebu ďalšej otvorenej debaty. Preto by som vám chcel dnes na začiatku tejto rozpravy predniesť názory Európskej komisie, pokiaľ ide o politické priority na tento rok, rok 2013. Ale predtým by som ešte chcel e, pripomenúť, kde sme sa nachádzali pred rokom a porovnať to so situáciou dnes, pokiaľ ide o európske hospodárstvo. Pred rokom e, sme prežívali hlbokú neistotu vo vzťahu ku Grécku a takisto veľké obavy spojené s, talianskou a, s talianským a španielským hospodárstvom, likvidné, e, likvidné operácie e, Európskej centrálnej banky e, tomu zodpovedali a možno si takisto aj spomeniete e, aj na e, tie rôzne veľmi čierne proroctva, pokiaľ išlo o existenciu a následný rozpad eurozóny. Nakoniec sa rok 2012 ukázal ako rok, kedy eurozóna preukázala svoju robustnosť a odolnosť a e, aj to, že je zárukou e, jednotnosti a udržateľnosti európskeho projektu. Dnes už sa e, všetky tie e, proroctvá o rozpade eurozóny prakticky stratili zo scény. A aj napriek tomuto určitému pokroku stojíme pred veľkými výzvami, ako je vysoká miera nezamestnanosti, potreba naštatovať ekonomický rast a preto nie je žiadne E, žiadny priestor e, pre e, otáľanie. Musíme teda vytvoriť nové pracovné miesta a musíme takisto zabezpečiť to, aby občania Európy pochopili, prečo tie hospodárske kroky, ktoré podnikáme, sú potrebné. To všetko súvisí s veľmi ambicioznými hospodárskymi politikami. Samozrejme, ide v zásade o e, modernizáciu a reformu e, európskeho hospodárskeho sociálneho modelu. E, dá sa hovoriť o takých troch prúdoch práce, ktoré vytvárajú dovedna určitú reakciu na hospodárskom a menovom poli. Musíme udržať v prvom rade rytmus hospodárskych refóriem, tak aby sme vyvážili hospodárske, európske hospodárstvo. A to už prebieha, ako je viditeľné aj v krajinách, ktoré majú e, rozpočtový deficit. Napríklad v Írsku rastie vývoz a spoločnosti vytvárajú nové pracovné miesta a takisto na druhej strane však ešte stále e, stagnuje e, domáci e, dopyt. Napriek tomu sa teda e, výrobné ukazovatele v Írsku zlepšujú. Podobne ako Portugalsko, aj Írsko sa takisto vracia k tomu mechanizmu trhového financovania národného dlhu Um, dokonca aj v Grécku sa um, ten pokles konkurencieschopnosti zaznamenaný v priebehu posledných rokov zlepšil. Aj tie e, krajiny, ktoré mali prebytok národného rozpočtu, prispeli e, k tomuto dosahovaniu e, rovnováhy. E, napríklad Um, aj prostredníctvom zvyšovania produktivity a ďalších opatrení. Napríklad uh, spomeniem Nemecko. Nemecko uh, v, posledných, uh, v poslednej dobe dokonca zaznamenalo aj nárast miest približne o 5 ale dosahovanie tejto rovnováhy nemožno realizovať e, izolovanie e, len v Európe. Musíme k tomu pristupovať globálne. Musíme e, samozrejme brať do úvahy aj ten podiel globálneho trhu, tak ako sme toho boli svetkami vo Francúzsku alebo vo Fínsku. A je potrebné e, obnoviť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu tak vo výrobe, ako aj v službách. Bol som v Madride na 40. E, výročnej konferencii e, Európskych odborových zväzov a okrem práv pracovníkov sa práve hovorilo o zvyšovaní konkurencie schopnosti ako jednom z kľúčových faktorov, na ktoré treba pamätať. A preto musíme zamerať pozornosť práve na stratu konkurencieschopnosti v niektorých e, krajinách, e, ktorá sa takisto prejavuje aj na rastúcej štruktúrálnej nezamestnanosti. E, čísla hovoria sami za seba. Medzi rokom 2000 až 2011 2,5, 2,5 milióna pracovných miest vo výrobe zaniklo v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a e, Španielsku. 750 e, tisíc pracovných miest e, vo Francúzsku a takisto rovnaký počet aj v Španielsku, teda už neexistuje. Vidíme vysokú mieru zadlžovania a E, rýchlo starnúce obyvateľstvo. Viac než polovica sociálnych výdajov v Európe ide práve do tejto sféry. Dostaneme tak obrázok tej záťaže, ktorú musí znášať e, európske e, hospodárstvo a to teda v súvislosti so spôsobom, ktorým máme nastavené nastavený tento systém. Ide teda o to, aby sme e, dosiahli nielen e, zvyšovanie produktivity, ale takisto aj e, posilňovanie toho sociálneho aspektu. Takže reformy musia viesť k udržateľnému rastu, k zvyšovaniu počtu pracovných miest a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Takže čo potrebujeme, aby sme podporili produktivitu európskeho hospodárstva? Musíme podporovať výskum a inováciu, aj školenie, vzdelávanie. Musíme podporovať podnikateľov, súkromné investície. Potrebujeme dokončiť finančné opravy, aby sme podporili rozpočty, malé stredné podniky, musíme podporiť aj verejné investície, tak ako sme to urobili nedávno prostredníctvom navýšenia kapitálu Európskej investičnej banky a taktiež musíme vládnuť e, alebo riadiť inteligentne a nezabraňovať hospodárskej súťaži. Taktiež musíme naďalej pokračovať v reformách na našich pracovných trhoch. Musia to byť vyrovnané, ale ambiciozne reformy, ktoré pomôžu prekonať prekážky pri vytváraní pracovných miest, pomôžu e, vytvárať e, alebo zvyšovať počet zmluv na e, dobu určitú a pomôžu osobám dlhodobejšie nezamestnaným sa vrátiť späť do zamestnania. Taktiež e, budeme využívať kolektívne vyjednávanie ako nástroj, ktorý je zakotvený v charte základných práv. Máme tu veľmi úzke jasné prepojenie s európskym semestrom. A prečo? Pretože našim úmyslom je, dúfam, že so mnou budete súhlasiť, že toto sú naozaj kľúčové otázky pre Európu v súvislosti s hospodárskym rastom a vytváraním pracovných miest. Takéto reformy sa ozrkadlia v tohtoročných odporúčaniach pre jednotlivé členské štáty a na ne sa bude zameriavať európsky semester. Je to naozaj veľmi konkrétny príklad toho, akým spôsobom európsky semester môže zlepšiť fungovanie európskeho hospodárstva. A ja naozaj počítam s vašou podporou pri dosahovaní týchto našich cieľov v európskom i v národnom kontexte. Tretia vec sa týka eh, fiskálnej konsolidácie. Prebieha eh, výskum a sú tu zásadné empirické dôkazy ohľadom dopadu eh, štátneho dlhu na stav. Ukazuje sa, že pokiaľ tento dosiahne úrovne 92 tak naozaj má vážny negatívny dopad na ekonomický rast. Stane sa takou prekážkou na nešťastie. V posledných 4 rokoch v Európskej únii náš štátny dlh vzrastol z asi 60% na asi 90% tento rok a budúci rok. A preto toto bráni ďalšiemu rastu Takže nemôžeme, nemôže prebiehať e, inteligentná e, daň, fiskálna konsolidácia. Je tu rozdiel medzi jednotlivými krajinami v súvislosti s konkrétnym výhľadom v tej ktorej krajine. A preto sme poskytli predlženie obdobia pre niektoré krajiny. Minulý rok to bolo Grécko, Španielsko a Portugalsko. Verejné financie v Európe. Ich situácia sa postupne zlepšuje. Vidíme tu dopad posilneného hospodárskeho riadenia v roku 2009 a 2010 daňové deficity v eurozóne boli medzi 6 a 7 percentami HDP. Minulý rok klesli na asi 3 HDP a očakávame ďalší pokles tento rok až na asi 2,5 HDP. Takže na záver, tak aby sme znovu nastolili dôveru v Európu a ubrali sa správnym smerom, musím presvedčiť našich občanov a taktiež trhy, ohľadom dlhodobého výhľadu v Európe. A preto musíme prestavať našu hospodárskú a menovú úniu a preto komisia vydala blueprint pre prehlbenie hospodárskej a menovej únie a taktiež sa tieto myšlienky odzrkadlili v dokumente pána Van Rompuya na túto tému. Teraz bohužiaľ už mi nezostáva čas, aby som sa venoval všetkým detailom tohto blueprintu, ale uvádzam eh, plán na vybudovanie hospodárskej a menovej únie krátkodobo, to je 6 až 18 mesiacov, predtým, než prídu konkrétnejšie návrhy v rámci súčasných zmluv. Začne sa bankovou úniou, a ďalším krokom bude vytvorenie európskeho rezolučného mechanizmu. Toto budú naše kľúčové priority pre tento rok. Takže tu vidíme, že musíme dokončiť, dotiahnuť prácu na jednotnom dohľadnom systéme nad bankami eurozóny a potom tu bude mať návrh európskeho rezolučného mechanizmu, pretože dohľad a riešenie toto musí z ruka v ruke. Čo sa týka podpory štrukturálnych reform a fiskálnej konsolidácie, tieto si budú vyžadovať väčšiu mieru úsilia a práve z týchto dôvodov v našom blueprinte sme navrhli vytvorenie nastroje na konvergenciu a konkurencieschopnosť vo forme eh, mechanizmu solidarity v eurozóne. Jeho cieľom bude účinne podporiť hospodárske reformy v členských štátoch a bude kombinovať záväzky zo strany členských štátov ohľadom určitej sady reform s európskou finančnou podporou pri ich implementácii. Takže tento nástroj bude slúžiť ako taký stimulus pre potrebné reformy a pomôže riešiť krátkodobé náklady na takéto reformy. Čo sa týka stredodobého a dlhodobého výhľadu, tak tu plánujeme ďalšiu integráciu v súvislosti so zmluvami a akékoľvek kroky smerom k väčšej solidarite a spoločnému zvládaniu hospodárskeho rizika bude obnášať ďalšie zdieľanie e, rozpočtovej suverenity. Takže Tam prebehnú určité kroky smerom k politickej únii a k posilneniu demokratickej dôveryhodnosti a zodpovednosti. Som si istý, že sa situácia bude rôzniť a budete mať rôzne názory aj vy a preto sa teším na otvorenú demokratickú diskusiu ohľadom ďalšieho smerovania Európskej únie a eurozóny. Pán predseda, vážení členovia, vážení poslanci, na záver chcem povedať, že Európska únia napriek všetkým ťažkostiam naozaj vyvinula veľké úsilie minúci, minulý rok. No a čo sa týka našeho politického programu pre tento rok 2013, tak tam máme naplánované veľmi ambiciózne a zásadné kroky. Musí to ale sa všetko dohrávať e, za účasti všetkých, tak aby sme mohli podporiť udržateľným spôsobom dôveru a prispieť k udržateľnému rastu a vytváraniu pracovných miest. Najdôležitejšie sú reformy, a posilnenie európskeho trhu. Potrebujeme pokročiť naozaj zásadným spôsobom s týmto politickým programom pre rast a vytváranie eh, pardon, pracovných miest. A toto bude naozaj eh, veľká skúška európskej dôveryhodnosti a tiež našej únie stability a solidarity. Musíme uspieť v tejto skúške a spoločne zase nasmerovať Európu tým správnym smerom a ja rátam s vašou podporou pri dosahovaní tohto cieľa. Ďakujem. herzlichen Dank. Ďakujem. Takže naozaj máme tu tento model udržateľného sociálneho hospodárstva, tak ako to je stanovené v zmluve. No a ďalším rečníkom bude pán Láslo Andor, komisár pre zamestnanú sociálne veci a E, inklúziu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, tento parlamentný týždeň prichádza vo veľmi dôležitej chvíli pre Európu, pretože sa bude e, rozhodovať napríklad o viacročnom finančnom rámci EÚ. A myslím, že EÚ potrebuje solidné rozpočtové nástroje, aby bola zaručená e, sociálna súdržnosť a prosperita. Ja by som sa chcel zamerať na európsky semester vo svojom prejave a úvodom by som chcel opísať e, súčasnú situáciu v oblasti sociálnej a zamestnanosti aspoň pár slovami. My už istý čas čelíme kríze a tá nie je iba finančná a hospodárska, ale aj krízou e, dôvery. E, sú tu pochybnosti o našich hodnotách a o našej budúcnosti. Zdá sa, že e, hrozí, že nebudú zaručené sociálne práva, sociálna súdržnosť a to v čase, kedy ich potrebujeme najviac. Podľa štvrtočného prehľadu v oblasti zamestnanosti a rastu, komisia to zverejňa pred dvoma týždňami, je jasné, že čím ďalej, tým viac ľudí je, e, čeli chudobe alebo nezamestnanosti. Teraz to predstavuje štvrtinu európskeho obyvateľstva. E, taktiež dochádza k polarizácii medzi jednotlivými krajinami, teda tými, ktoré sú relatívne finančne stabilné a zažívajú už e, obnovu rastu a majú silnú zamestnanosť a medzi tými krajinami, kde je recesia a naďalej rastie nezamestnanosť a neustále e, hrozia sociálne nepokoje. V roku 2013 e, sa už koná tretí európsky semester ide o lepšiu koordináciu ekonomických politík a komisia e, bude monitorovať e, implementáciu sociálnych a ekonomických reforiem na národnej úrovni. Ja niečo poviem o e, prioritách v oblasti zamestnanosti a sociálnej, tak ako ich identifikovala komisia. A potom v druhej časti prejavu Taktiež zdôrazním, keďže ide o dôležité politiky, význam európskeho e, semestra, a koordináciu v oblasti politik zamestnanosti a sociálnej. E, no a dnes hovoríme o hĺbšej integrácii ekonomickej a menovej únie, ale v prvom rade e, chcem hovoriť o semestri a tom výročnom prehľade rastu. To začína začínalo v novembri 2012, boli určené sociálne priority na Európsky semester 2013 a v analýze sa e, identifikujú hlavné priority na nadchádzajúci rok a taktiež je tu e, spoločná správa pre zamestnanosť. To spoločne schváli Rada ministrov a komisia. E, táto Správa e, opisuje dosť e, zlý výhľad v oblasti zamestnanosti, tá by mala dosiahnuť 10,7 v EÚ. A sociálna situácia v niektorých členských krajinách sa výrazne zhoršuje a taktiež sa šíria sociálne nepokoje. E, v prehľade na rok 2012 sa už hovorilo, že je dôležité bojovať proti nezamestnanosti, hlavne nezamestnanosti mladých a treba taktiež venovať pozornosť e, dopadom recesie. To sú teda e, o to väčšie priority v ročnom ekonomickom cykle. Ale priority sú konkrétne nasledovné. E, rozpočtová konsolidácia, to by malo byť ešte väčšou prioritou ako minulos, minulom roku. Treba myslieť hlavne na rast a zamestnanosť pri tejto rozpočtovej konsolidácii. To je naozaj kľúčové. Ja chcem zdôrazniť následovný bod e, tento rok investujeme tie investície, ktoré by mali byť prioritou pri takejto eh, konsolidácii rozpočtov s ohľadom na rast a zamestnanosť, teda tie investície, ktoré majú zaručiť budúce pracovné miesta a rast, napríklad eh, služby zamestnanosti, odborná príprava. A ešte chcem zdôrazniť jeden nový prvok, eh, tzv systém záruk pre mladých. O mesiac e, Rada ministrov pre zamestnanosť EPSCO bude diskutovať, a dúfam, že aj rozhodne o tomto e, systéme záruk pre mladých. Ide o program, ktorý zaručuje to, že mladí do 25 rokov 4 mesiace po skončení štúdií alebo e, tom, ako sa stanú nezamestnaní, dostanú príležitosť ďalšej odbornej prípravy alebo nejakého, a, nejakej stáže, ale samozrejme musia tu byť dostatočné e, finančné prostriedky. Je to naozaj akási vlajková a e, loď a je to taktiež priorita írskeho predsedníctva rady. Je taktiež dôležité povedať, že e, Rozpočtová konsolidácia musí posilniť e, sieť sociálneho zabezpečenia, to napríklad modernizáciou systémov sociálneho zabezpečenia. Tu musí byť zaručená účinnosť a udržateľnosť. A e, v členských krajinách treba lepšie pochopiť myšlenku sociálnych investícií a na to komisia čoskoro schváli balík e, pre sociálne investície pôjde o analýzy, ale aj o iniciatívy v oblasti sociálnych politík s cieľom zvýšiť ich účinnosť a umožniť členským krajinám využívať všetky európske nástroje financovania a to s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky. Takže sociálna politika a politika zamestnanosti sú zásadné pri odstraňovaní následkov krízy a ja chcem zdôrazniť niekoľko ďalších priorit v týchto oblastiach. Musíme podporovať potenciál vytvárania pracovných miest našich ekonomik a to hlavne v troch e, odvetviach, kde je najsilnejší rast, e, tak ako boli identifikované minulý rok komisiou. E, napríklad zelená ekonomika, oblasť starostlivosti a zdravia a taktiež odvetvie IKT a členské krajiny by mali prijať e, naozaj komplexné opatrenia vo všetkých týchto troch oblastiach. Investovať teda obzvlášť do ľudského kapitálu, hlavne v týchto rýchlo sa vyvíjajúcich odvatviach. To je kľúčové e, na e, zaručenie schopnosti európskej ekonomiky a to sa taktiež musí ozrkadliť aj v ďalších e, rozhovoroch o konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Po druhé, je zásadné, aby sme úspešne zvýšili odolnosť a taktiež dynamiku nášho trhu práce. Za tým musia byť reformy, ale tie e, trhy práce musia byť dynamickejšie a inkluzívnejšie a musia sa e, vyvíjať e, k, smerom k európskemu trhu práce a tu sú nástroje na podporu mobilitu, mobility a zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní a uplatňovaní takýchto e, reforiem v členských krajinách. A treba sa taktiež e, spolahnúť na spoluprácu so sociálnymi partnermi. Taktiež je dôležité, aby e, daňové politiky boli prispôsobené požiadavkám súčasnej doby. Napríklad platy, ktoré by nemali byť príliš e, zdaňované. E, to je teda niečo, čo bolo v posledných rokoch prioritou pre komisiu. To bolo zdôrazňované počas všetkých troch európskych semestrov. A po tretie, e, z nezamestnanosť, ktorá sa stáva systematickou e, z 26 miliónov nezamestnaných 11 miliónov bolo bez práce, bez práce dlhšie ako rok, takže sa treba popasovať s dlhodobou nezamestnanosťou, ale zároveň musíme venovať pozornosť nezamestnanosti mladých. Po štvrté, e, tie siete sociálneho zabezpečenia, to už som spomenul, tie treba aj zachovať, dokonca posilniť. Vieme, že sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami, pokiaľ ide o účinnosť systémov sociálneho e, zabezpečenia. Je priestor na zvýšenie účinnosti verejných výdavkov, aby e, tento systém bol čo najúčinnejší v členských krajinách a aby podporoval sociálnu inklúziu a bránil marginalizácii. Účasť e, občiansko-právnych spoločností to je zásadné na rozvoj národných stratégií, ale aj e, dôležité je to prehodnotenie. Príklad, ktorý to bude ilustrovať, je e, integrácia Rómov. Tu komisia má rámcovú stratégiu a pracuje ruka v ruke s členskými krajinami a inými aktérmi. Ide o to dosiahnuť pokrok. Dámy a páni, ešte dovolte, aby som hovoril o téme, ktorú už načrtol aj podpredseda e, Rén. Je to dôležité pre komisiu prepracovať ekonomickú a menovú úniu. Podľa mňa je to zásadné e, pri prekonávaní ekonomickej, sociálnej, niekedy aj politickej krízy, ktorú máme v EÚ. V decembri Európska rada e, dala mandát predsedovi Európskej komisie a rade, aby vypracovala cestovnú mapu pre ex ante implementáciu veľkých ekonomických reforiem. Ide o to e, realizovať vzájomne uzavreté zmluvy a uplatňovať aj solidari- mechanizmy solidarity. Ale Európska rada dala taktiež mandát obom predsedom, aby rozvíjali aj sociálny rozmer Euró- Európskej menovej a ekonomickej e, únie. E, ja myslím, že sú jasné argumenty za sociálnu dimenziu, pre sociálnu dimenziu tejto únie. A včera, keď som hovoril na tej madridskej konferencii e, odborov, ktorú spomínal pán Oli Ren, tak som načetol niekoľko myšlienok a ja by som sa možno, že k tomu teraz ešte stručne vrátil. Ja myslím, že toto úsilie um, treba brať veľmi vážne. Táto kríza nás naučila nasledovné Členské krajiny EÚ e, silne navzájom e, od seba závisia, musia sa podporovať e, v snahe dostať sa z krízy. Musíme v nadchádzajúcich e, mesiacoch musíme e, rozvíjať e, systémy fiskálnej kons, e, konsolidácie, ale musíme posilniť aj našu európsku štruktúru. Takže ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na rozpravu. Ďakujeme pekne aj my a teraz prejdeme hneď do rozpravy. Zatiaľ mám 20 otázok nahlásených. Máme 45 minút k dispozícii. Predtým, než, tým, než komisia predloží odpovede, začneme Michelom Frendosom, ktorý je predsedom parlamentu Malty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ja budem veľmi stručný. Ja si uvedomujem, že máme viacero rečníkov ktorí sa tiež prihlásili o slovo. My si všetci uvedomujeme, že potrebujeme posilniť demokratickú legitímnosť v všetkých týchto procesoch. Podľa môjho názoru by sme mali byť pozitívni v tom zmysle, akým spôsobom k tomu pristupujeme a mali by sme takisto pozitívne pristupovať v tom zmysle, že potrebujeme tieto európske projekty si osvojiť na úrovni parlamentov jednotlivých štátov aby neboli jednoducho nejaké rozdiely medzi Európskou úniou a parlamentami v členských štátoch. Samozrejme je to celé také nepresne vyhradené, zasahuje sa to trošku do integrity národných parlamentov, preto si musíme uvedomiť, že táto zvrchovanosť je veľmi citlivou otázkou a musíme sa spoločne uberať smerom k riešeniu tohto problému. Možno by bolo treba povedať, že tie overené postupy, akým spôsobom národné parlamenty s Európskym parlamentom spolupracujú na úrovni Európskeho semestra. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, pretože je veľmi dôležité, aby národné parlamenty v celej Európe boli dynamicky zaangažované do jednotlivých rozhodovacích procesov na úrovni Európskej únie a nie nejako ex post facto. A ani nie na úrovni, že ich predloží niekto pred hotovú vec. Musíme jednoducho postupovať už ex ante. Takisto musíme hovoriť o vytváraní kapacít, pokiaľ ide o národné parlamenty, predovšetkým pokiaľ ide o otázky týkajúce sa európskeho semestra. A v tomto kontexte by sme sa možno mali pozrieť aj na možnosť, ako by sme v tomto kontexte mohli vytvoriť program zo strany Európskej, aby sme zabezpečili, že všetky parlamenty, či malé alebo veľké, budú mať potrebné kapacity, ktoré budú vytvárať, aby sa vysporiadali s týmito otázkami. Samozrejme, žijeme v ťažkých časoch, ako povedal komisár Oli Ren, a ja podporujem to, čo povedal. Musíme sa zomknúť v, tejto, v týchto chvíľach, kedy máme problémy. A takisto musíme zabezpečiť, aby naše sociálne modely boli ponechané a fungovali. Myslím, že kľúčový aspekt a prvok, a tým už sa dostávam ku koncu, je to, aby sme si ponechali mieru porozumenia, ktorá e, bude brať do úvahy jednotlivé ciele. Musíme k nim postupovať spoločne. Máme celkom jasne zadefinované tieto ciele, ku ktorým sa uberáme. Je tu viacero ciest, ako sa k ním dá dostať sú tu viaceré finesy, akým rozdiely v tých prístupoch, pretože sú tu osobitosti zo strany jednotlivých krajín, tieto treba zobrať do úvahy a musíme jednoducho zabezpečiť napríklad to, aby sme umožnili napríklad takým krajinám, ako je moja, my sme malá krajina, máme malé územie a sme samozrejme ochotní pracovať všetci vždy dlhšie, ale pokiaľ ide o smernicu o pracovnom čase, nevždy to zodpoveda tomu nášmu modelu našej krajiny. A myslím, že sa musíme na tieto osobitosti pozerať tak, aby sme ich zobrali do úvahy, aj keď hovoríme o týchto otázkach. Musíme samozrejme sa zomknúť a myslím, že našim signálom smerom na vonok aj tohto stretnutia musí byť, že národné parlamenty spolupracujú všetky, pokiaľ ide o zvládnutie európskeho modelu. A to nie len z politického hľadiska, ale hospodárskeho hľadiska, pretože jeden nemôže existovať bez druhého. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Kara. Teraz dostane slovo monsieur, pán Filip Marini. Vážený pán predseda, vážení páni komisári, dámy a páni, toto stretnutie národných poslancov, neviem, či ide o demokratické alibi alebo o akýsi prehľad dobrých úmyslov. Je to otázka, ktorú som položil už na dvoch predchádzajúcich e, podobných stretnutiach. Myslím, že sa situácia trošku zlepšila, trošku, pretože sú tu konkrétne témy, rozdelené, rozdelení sme do pracovných skupín, takže sa to zlepšilo aj preto, že nie, že by som sa mýlil, ale je tu zastúpený aj e, nemecký parlament a neviem si predstaviť, ako stretnutie národných poslancov EÚ by mohlo byť zaujímavé bez uh, nemeckých poslancov, ale myslím si, že ešte stále toho treba spraviť veľa, pretože najskôr máme e, problémy eura, e, kvôli tomu vlastne sa stretávame. Je to kvôli e, tej poslednej zmluve máme posilnenú spoluprácu, pokiaľ ide o vytváranie národných rozpočtov teda medzi štát, členskými krajinami a komisiou. Eh, ja by som si želal, aby v nadchádzajúcich eh, nadchádzajúcich zasadnutiach by sa rozlišovalo medzi otázkami, ktoré sa týkajú konvergencie v rámci eurozóny a témami všeobecnejšími, takými horizontálnymi, ktoré sa týkajú všetkých členských krajín. E, okrem toho si myslím, pán predseda, že do budúcnosti by bolo predsa len dobré, keby bola prípravná skupina, kde by boli zástupcovia všetkých národných parlamentov a tí by spolu s Európskym parlamentom a komisiou navrhovali pracovné témy. Ak naozaj chceme demokratické združenie, ktoré by bolo čo najbližšie našim voličom. E, naozaj by bolo dobré, keby ten program nebol nanútený z hora. Je naozaj nevyhnutné, aby bolo také kolektívne, aby bola tá kol- príprava kolektívna a aby sme mali niečo, čo by nebolo uh, komunitárnou inštitúciou, ale skôr e, akýmsi legitimnejším, účinnejším zhromaždením národných parlamentov a tí by sa potom zaoberali hlavnými európskymi otázkami. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Hovoríte tu o zlepšení spolupráce, to je veľmi dobré. Teraz ten slovo Ani Podimata. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať podpredsedovi komisie, pánovi uh, Rénovi. Tu som. A hovoríme o bodoch, na ktorých sa zhodneme. Uh, myslím, že také sú. Uh, sú to dôležité body. Napríklad to, že Európsky parlament vo veľkej väčšine, tak ako aj národné parlamenty, sa uh, zhodne na tých piatich prioritách, ktoré sú v tom výročnom e, prieskume rastu. E, rast e, kompatibilný so životným prostredím, zvyšovať konkurencie schopnosť bojovať proti nezamestnanosti a mať účinné sociálne služby. Ja myslím, že by s tým všetci mali súhlasiť, ale skutočnou výzvou je zistiť, ako v praxi dokážeme pretaviť tieto priority, na ktorých sa mm, všetci zhodneme a musíme na to splniť tri predpoklady a na to by sme sa mali v našich e, diskusiách aj zamerať a možno, že sa aj na komisiu obrátiť s otázkami. Prvá priorita. Nemali by sme e, jeden druhého robiť zodpovedným za krízu. Mnohé národné vlády obvinujú EÚ a naopak EÚ e sa snaží prstom ukazovať na e, jednotlivé vlády a hovorí, že tie sú zodpovedné. Ja myslím, že by sme mali byť odvážni a priznať, že e, je tu veľká politická inštitucionálna zodpovednosť aj európska. Máme európske problémy, ale potom aj problémy na úrovni jednotlivých členských krajín. Mnohé problémy sa na národnej úrovni už akumulovali a dôsledok je e, výrazný. E, tým sa podľa mňa posunieme vpred. Ďalšia vec, vážení kolegovia, vážení e, zástupcovia komisie rozpočtová e, konsolidácia, ktorá by myslela na životné prostredie. Čo to podľa mňa znamená? E, keď máme takéto programy e, fiskálnej harmonizácie, tak ak neprinášajú želané výsledky, tak ich treba prispôsobiť a ako viete, vážená komisia, teoreticky sa hovorí o verejnom dlhu, ale je tu aj iná, skôr akademická diskusia, možno, že nie len v Európe, ale aj na iných miestach sveta. A hovorí sa o e, dopade akejsi brutálnej fiškálnej harmonizácie, ako to by to vplývalo na rast. O tom treba hovoriť, aby sme vedeli, aké politiky môžu byť e, najúčinnejšie. Pán Kaloševský z Polska. Ďakujem veľmi pekne. Európsky semester bude istotne mať pozitívny vplyv na tieto procesy, napríklad smerom zvonka sa budeme musieť pozrieť na národné hospodárstva. Myslím, že, tu aj stim, že sú tu aj určité stimuly na to, aby sme sa spoločne zomkli a pozreli sa na to, ako by sme mohli pomôcť hospodárstvu a jednotlivým obyvateľom týchto členských štátov. Máme tu viaceré termíny, máme tu málo času, pretože viacero procesov prebieha v par- parlamente zároveň a preto hovoríme s Európskou komisiou a radou a nie s Európskym parlamentom, pretože je to neprehľadné. Zdá sa, že, Európsky, zdá sa, že parlamenty členských štátov ako keby zohrávali iba nejakú vedľajšiu úlohu a my dostávame iba informáciu o už rozhodnutých veciach a preto je veľmi ťažké, aby sme e, zohrávali pre našich občanov kľúčovú úlohu. Naša úloha je jednoducho obmedzená. Samozrejme, Národný parlament zohráva iné právomoci. Mm, dbáme a dohľadáme na to, aby sa reformy, ktoré už boli rozhodnuté, implementovali správnym spôsobom, ale myslím si, že to je už dosť nezávislé od toho vzťahu medzi vládami a Európskou komisiou. Ale pokiaľ ide Európsku komisiu, tak to by som chcel pripomenúť, že procesy, ktoré tu máme, by mali vyzerať tak, aby sme skutočne mohli hľadať spoločný rozhovor aj s jednotlivými vládami a národnými parlamentami predtým, než eh, začne predtým, než sa vydá jednotlivé inštrukcie k reformám. Takže to je jedna pripomienka z mojej strany. A ešte jednu pripomienku by som chcel sformulovať. Myslím si, že tento dialog má miesto aj v spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pani Daniel Rua. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. V mene Národného zhromaždenia Francúzska sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za toto pozvanie, pretože môžeme e, hovoriť ako zástupcovia európskych občanov. Ide o rok 2013, rok európskeho občianstva. Ten európsky semester je občanom veľmi vzdialený, abstraktný, ale prostredníctvom e, národných rozpočtov ide o ich budúcnosť a tým, že ide o stabilitu, rast a pracovné pracovné miesta, tak írske predsedníctvo EÚ poukazuje na to, pred akými ťažkými voľbami stojíme. Máme vysokú nezamestnanosť a e, hovoriť o zamestnanosti mladých a udržateľnom raste. E, to pripomína, že stabilita neznamená rozpočtovú disciplínu. E, e, Medzinárodný menový fond sám priznal, že príliš e, veľká rozpočtová disciplína je nebezpečná pre Európu a planétu. Európa nemôže pre hlavne južanské krajiny e, predstavovať e, deregulované trhy, rozpočtovú disciplínu a zhoršovanie celkového prostredia mm, národní aj európsky poslanci musia zaručovať rozpočet a rovnováhu medzi legislatívou a exekutívou v EÚ a občania v tom musia mať jasno. Je tu článok 13 zmluvy, už sa spomínal a môže byť nástrojom spolupráce medzi všetkými parlamentami. U nás vo Francúzsku sa snažíme zapojiť jednotlivých kolegov prostredníctvom konferencií, napríklad pod taktovkou predsedu e, zhromaždenia Bartoloneho. E, zorganizovali sme napríklad okrúhly stôl, boli tam prítomní pán Lamassur, pani Beres, e, komisári, poslanci a to nám e, naozaj ozrejme veľa vecí. A taktiež e, e, na základe správy môjho kolegu Kereša Národné zhromaždenie jednomyselne e, schválilo roz, rezolúciu Eh, pokiaľ ide o eh, tú rozpočtovú konferenciu, o ktorej sa hovorí v článku 13, to by mohla byť vynikajúca príležitosť na to, aby sme spolupracovali na dôležitých témach, ktoré majú veľký dopad na eh, našich spoluobčanov. Ak spoločne nájdeme dobrú metódu uplatňovania, to by umožnilo, aby sme boli súčasťou spolurozhodovania spolu s komisiou a radou, takže by sme sa vyhli súčasnej kontradikcii, teda že Európsky parlament rozhoduje rozhoduje o e, rozpočte, ale má iba akúsi poradnú úlohu, ale potom národní poslanci e, vlastne musia o národnom rozpočte e, hlasovať, ale nemajú prierezový prehľad, takže musíme zaručiť doplnkovosť, dobrú metodiku a táto rozpočtová konferencia by mohla na to byť dobrou príležitosťou a naša spolupráca by bola účná nielen v rozpočtových, ale aj hospodárskych aj v sociálnych otázkach, dokonca aj environmentálnych. Budeme konečne solidárni pri všetkých témach. Ďakujem. Uh, Ďalším rečníkom je pán Témaj Tajtis z Litvy. Monsieur? Yes, thank you. Uh, ačiū uh, posėdžio pirmininkė. Ďakujem, pán predseda. Uh, dnešná Európa v skutku nie je tou Európou, o ktorej sme snívali, ktorú sme chceli vytvoriť. Diskutujeme o finančnej kríze a hospodárskych otázkach, ale Nehovorili sme zatiaľ ešte o duchovnom rozmere vecí a o duchovných hodnotách a Európsky parlament zdôrazňuje nezamestnanosť mladých a my zdôrazňujeme, že toto treba riešiť prostredníctvom určitých opatrení. Ale nepočujem nič o konkrétnych nástrojoch, ktoré by nám mali pomôcť tento problém nezamestnanosti mladých riešiť. Sme tu teda dnes a o mesiac sa opäť stretneme, ale znamená to, že príjmeme kontré, konkrétne odporúčania. Myslím, že toto by mal byť náš prvotný cieľ. Nezamestnanosť sa objavuje vo všetkých vyhláseniach komisie a podobne, ale nie sú tam žiadne odkazy v, tom, te, v tejto súvislosti na spotrebnú daň napríklad, ktorá je pre nás veľmi dôležitou témou. Tie členské štáty, ktoré majú hranice so, e, so susedmi Európskej únie, tak ako v prípade e, Litvy je to Bielorusko, tak v takomto prípade prichádzame až o 7 miliard e, napríklad v dôsledku toho, že tieto veci nie sú pokryté. E, mali by sme teda e, e, hospodárske možnosti využívať skutočne v prospech mladých. Energetická bezpečnosť Európskej únie, to je ďalšia téma. Nemáme svoje vlastné energetické zdroje a to ovplyvňuje aj našu konkurencieschopnosť a takisto aj schopnosť vytvárať nové pracovné miesta. Takisto sa hovorí o tom, že by Európska únia mala investovať do vzdelávania. Ak však za dva roky nezmeníme svoje priority a budeme len hovoriť o sociálnych zábezpekách a solidarite, tak Európska únia stratí e, svoju životaschopnosť v tomto konkrétnom sektore. A všetci, všetci občania Európskej únie majú predsa právo na zamestnanie. Dúfam, že toto je len prvé stretnutie tohto druhu a že budú nasledovať mnohé ďalšie. Ďakujem. A teraz prosím Portugalsko. Ďakujem, eh, pán predseda, eh, páni komisári. Ehm, ďakujem za to, čo ste povedali. Je jasné, že nezamestnanosť je dramatická v Európe a, a e, dynamizácia euro, e, hospodárstva, boj proti e, nezamestnanosti nie je zatiaľ trvalo udržateľný. Pán komisár Komiren hovoril jasne o cieľoch, ktoré v tejto oblasti máme. Ja s ním plne súhlasím ale to, čo robíme pre rast hospodárstva, nie je dostatočné. Tie e, hospodárske odhady sa stále opravujú, ale skôr e, v negatívnom slova zmysle. E, eurozóna je stále v recesii. Musíme sa vážne zamyslieť. V rámci Európskej únie dochádza k polarizácii ako povedal pán Laslo Andor, nastávajú vnútorné, nastáva vnútorná divergencia a tá, sa, tá narastá e, e, dochádza k strate hospodárskej dynamiky a to znemožňuje e, trvalo udržateľné zmeny v rozpočtoch. Nejde teda len o tých piatich o tých 5 e, cieľov, s ktorými všetci súhlasíme, ale aj o zmeny politiky, ktoré by adekvátne reagovali na závažnosť krízy, ktorú máme, pretože hrozí, e, hrozia závažné e, hospodárske a sociálne zlomy. V tejto chvíli by sme asi mali prehodnotiť nie ten cieľ, E, snách o e, nastolenie rovnováhy, e, ale možno ten rytmus, ktorým sa to snažíme dosiahnuť a tie jednotlivé prvky, ktoré tvoria tie rôzne faktory zmeny hospodárstva. Po druhé, aký manevrovací priestor budeme mať na budúci rok od komisie, tak, aby sme vytvorili priestor pre životne dôležité investície, ktoré sú predpokladom e, pre e, ďalšiu konvergenciu. Ako adekvátne teda reagovať na túto hospodárskú krízu účinným spôsobom? To je tá hlavná otázka. Ďakujem. Pán Pán Serves, prosím. Eh, parlament, holandský parlament. Ďakujem, pán predseda. Eh, ďakujem, pán predseda. Je mi potešením, že mám možnosť prehovoriť na tomto fóre. Ďakujem vám za pozvanie. My sme eh, zástupcovia dolnej snemovne mm, holandského parlamentu a sme veľmi radi, že môžeme prediskutovať na tomto fóre otázky hospodárskej také otázky, ktoré sa týkajú Európskej únie. E, samozrejme, vítame príležitosť e, vymeniť si osvedčené postupy e, medzi jednotlivými parlamentmi v rámci hospodárskeho semestra Európskej únie. Aj mládež Holandska nastolila dialog s našim parlamentom práve o hospodárskej situácii a budúcnosti a My e, musíme v prvom rade zabezpečiť e, včasný prístup k relevantným informáciám. E, holandská vláda kladie veľký dôraz na transparentnosť. Všetky dokumenty, vrátanie dokumentov od rady by mali byť otvorené nám aj verejnosti. Väčšina našich poslancov je toho názoru, že je nutná koordinácia hospodárskych a fiskálnych politík a je to zároveň základný predpoklad na to, aby sa Európa dostala z krízy. A Európsky hospodársky semester je v tomto e, dôležitým prvkom. Prebieha u nás e, živá rozprava o budúcnosti Európskej únie. Niektoré e, strany sa stávajú kriticky k zvýšenej koordinácii hospodárskych politík na úrovni Európskej únie. Zvýšená koordinácia vyžaduje aj to, aby e, toto všetko bolo pod e, demokratickou kontrolou a aby sa do toho čo najviac zapájala európska verejnosť. A to znamená posilnenie role európskych parlamentov v rôznych fázach európskeho semestra. Okrem toho holandský parlament e, veľmi zdôrazňuje princíp subsidiarity. Toto by malo takisto platiť aj pre európsky semester. V zásade tie princípy a politiky by sa mali rozvíjať na úrovni členských štátov a odporúčania komisie pre jednotlivé členské štáty by sa mali držať na všeobecnej makroekonomickej rovine, ale konečné slovo by mali vždy mať, pokiaľ ide o výber konkrétnych politík Európs- národné parlamenty. Konferencie ako táto, dámy a páni, môžu zohrávať veľmi dôležitú rolu na tomto poli a to aj pokiaľ ide o posilňovanie e, úlohy národných parlamentov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujem vám. Ďakujem. A teraz Harrison z eh, Spojené kráľovstvo. Eh, ďakujem. Eh, chcem sa spýtať pána Oli Rena, čo máte na mysli, keď hovoríte o nastolení, o opätovom nastolení rovnováhy v Európe? To je prvá otázka. Pokiaľ ide o ten výročný prehľad rastu, ako by sme mali zdieľať tie osvedčené praxe. Napríklad Holandiania majú nezamestnanosť len 9,7%, iné časti Európy majú až 15%. Ako môžeme zdieľať spoločné osvedčené postupy v tejto oblasti, pán Andor? Čo máte na mysli európskou pridanou hodnotou? Nemali by sme celý rozpočet zamerať na práve pridanú hodnotu, ktorú môže Európa znamenať. A keď hovoríte o rozpočte, ktorý je priateľský alebo naklonený rastu, ako niečo takého môžeme dosiahnuť? Ako zabezpečiť, že to skutočne bude platiť aj pre malé a stredné podniky a pre zdravotníctvo a podobne. No a pokiaľ ide o mm, byrokraciu. Veľmi často počujeme o tom, že nariadenia a celá tá regulácia v podstate e, podvezuje rast európskeho hospodárstva. Ide teda o to, aby sme skutočne maximálne obmedzili e, byrokraciu na maximálnu možnú, minimálnu možnú mieru. Myslím, že v tomto smere by sa mali všetci uberať všetky snahy. No a e, Ehm, náš parlament vydáva takéto správy, ako tie, ktoré práve tu eh, ukazujem. Máme eh, tu zástupcov z Cypru, Grécka, Španielska, Portugalska, Nemecka, Írska. Tí by s nám mali ozvať ako eh, autentickí predstavitelia a autentické hlasy, ako chcete teda vypočuť všetkých tých tisíc, všetky tie tisíce hlasov, ktoré e, sa chcú ešte od... Britský parlament e, o, rozhodol o tom, že sa bude konať referendum e, o možnosti, že by Veľká Británia opustila Európsku úniu. Ja som Európan a vždy som bol Európanom a vždy budem Európanom ja chcem byť v rámci Európskej únie ako jedna z jej aktívnych súčastí. Našim motom je, že sme zjednotení v rozmanitosti, to je moto Európskej únie a my tu sedíme spoločne preto, aby sme túto spoluprácu ešte viac posilnili a spoločne riešili spoločné problémy. Pani Kudla Betína, nech sa páči, z Nemecka. Vážený pán predseda, dámy a páni. Naozaj vítame, že so zavedením tradície európskeho semestra prispievame k, ku konsolidácii európskych rozpočtov a no, vyvíjame úsilie pri podpore konkurencieschopnosti jednotlivých členských štátov. Taktiež vítame, že plán termínov na predloženie národných reformných programov bol trochu posunutý dopredu, pretože tieto reformy budú pevnou súčasťou rozpočtového postupu v jednotlivých členských štátoch. No a je potrebné zaistiť, aby tento postup mohol nerušene prebiehať. Taktiež chápame výzvy, pre ktorými stojíme. Práve sme si vypočuli e, obavy Spojeného kráľovstva obav, o ohľadom možného referenda. Musíme tieto obavy brať vážne a nesmieme zabúdať na to, že jednotný trh v Európe v porovnaní s inými trhmi vo svete by bol výrazne oslabený, pokiaľ by druhá, druhé najväčšie hospodárstvo už nebolo súčasťou Európskej únie. No a po druhé, tu máme ďalšiu veľkú výzvu, ktorou je konsolidácia verejných rozpočtov v duchu e, politiky, ktorá bude, ktorá bude podporovať hospodársky rast. A táto politika je úzko prepojená s prijímaním príjmaním Európskej únie zo strany európskych občanov a preto je potrebné, aby návrhy komisie brali ohľad a riešili aj e, lokálne špecifika, pretože tieto nemôžu nebyť zohľadnené. Sú tu špecifika jednotlivých e, priemyselných odvetví, ktoré taktiež sú dôležité pre pri ďalších politických krokoch, pretože často musíme na ne brať ohľad. Komisia nemôže napríklad pre Nemecko navrhnúť e, nejaké zmeny napríklad e, pri majetkom v vyrovnaní manželov. Toto je rodinná politika a toto samo sebe nevyrieši problém konsolidácie európskych rozpočtov. Pri tejto konsolidácii sa musíme sústredovať na to, čo vlastne zaťažuje verejné rozpočty. No a to sú problémy e, systémov sociálneho poistenia, dôchodkových systémov, systémov zdravotného poistenia. Takže tu máme odpovedajúci formát národnej účasti, ktorý musíme nájsť. Je to formát pre presadenie článku 13 fiskálneho paktu. No a tento formát ešte musí byť dojednaný, dohodnutý, pretože momentálne to ešte nie je demokraticky legitimované. Áno, práve preto tu spolu dnes sedíme, pretože sa ešte musíme dohodnúť o tom, ako tento formát bude vyzerať. Ja mám teraz ale veľký problém, pretože o 7 minút by už mala e, komisia odpovedať na vaše otázky a ešte sa tu hlasí 15 ľudí o slovo, takže to musíme nejak vyriešiť. Takže prosím, buďte čo najstručnejší, pán Vorniuk. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, vážení komisári. Kľúčovým dokumentom tohto európskeho semestra je ten e, výročný prieskum rastu. No a na e, výbore pre ekonomické záležitosti Európskeho parlamentu sme sa nevedeli dohodnúť, čo si máme myslieť o tomto e, výročnom prieskume. Demokratická diskusia je veľmi dôležitá. Pri tejto otázke moja e, skupina socialistov a demokratov vyčíta dve veci správe, ktorú predstavujete. Prvá výčitka hodnotenie toho multiplikačného mechanizmu. E, Medzinárodný menový fond e, prehodnotil smerom nahor tento multiplikátor, takže vy ste asi podhodnotili negatívny dopad vašich politík rozpočtovej disciplíny a preto sme proti. A je to aj druhý dôvod. Čo sa týka toho harmonogramu znižovania deficitov, tu si kladieme viacero otázok. Tak ako harmonogram navrhuje komisia, znamená, že pre niektoré členské krajiny to znamená 15 znižovanie deficitu ročne a pritom v balíku šestich legislatívnych opatrení sa hovorí o 05 znižovaní deficitov. My teraz máme skoro recesiu v eurozóne. Štrukturálny deficit, ktorý vyplýva z poslednej e, zmluvy e, znamená, že v niektorých krajinách bude čoskoro dosiahnutá rovnováha, napríklad Taliansko a Francúzsko, ale môžeme mať skoro nulový štrukturálny deficit a bežný deficit, ktorý presahuje 3 v časoch recesie. Čo je znamená, čo je normálne, ak necháme pôsobiť e, tie E, e, stabilizátory. Pýtam sa, či v časoch recesie budete súhlasiť s prehodnotením vašich odporúčania, budete sa pridržať iba balíka šiestich legislatívnych opatrení, čo sa zdá byť vhodnejšie, aké vaše odporúčania v súčasnej konjunktúre. A ešte chcem zareagovať na to, čo povedal kolega Mariny z francúzského senátu. Ja nie som proti e, demokratickej kontrole na európskej úrovni a úrovni členských štátov. Ja som za obe ale Práve preto pri prípadnej zmene zmluve chceme, aby sa z výročného <coughs> prieskumu rastu stal legislatívny akt, aby e, e, tie právomoci Európskeho parlamentu boli e, definitívne stabilizované. Ďakujem, pán René van den Linden. <coughs> Eh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja budem naozaj stručný. Rád by som poďakoval najprv komisárom za ich prejavy, ale rád by som dodal dve veci. Poprvé, dvojrychlostná Európa. Tu by som vás rado niečo požiadal. Pokiaľ hovoríme o dvojrychlostnej Európe, tak hovoríme o rôznych Európach. Nemôže nastať situácia, kedy by sme mali Európu a la carte pretože v podstate potom by sme zabúdali na rokovanie s, miestnymi parla- s národnými parlamentmi. Po druhé, Európa má problém s imidžom. A ja súhlasím s niektorými, ktorí hovoria, že národné parlamenty potrebujú väčšiu úlohu, pretože aj, je to aj ich zodpovednosť. Tento semester samozrejme sa nemôže odohrať bez eh, výraznej účasti národných parlamentov. Veľká časť plánov pána Van Rompoja zahrňa aj národné parlamenty a naozaj tieto aspekty nemôžete odstrániť, pretože globálny obraz Európy je naozaj zlý. Európa je prezentovaná ako únia, ktorá stojí všetkých peniaze. Je to ako taká bezodná diera, ktorá strká nos do vecí, ktoré sa jej netýkajú. A my musíme zaručiť, že sa ľudia dozvedia snú pravdu e- o Európe, pretože Európa je viac než len jednotný trh a je súčasťou riešenia. Chcel by som vám, vás požiadať o to, aby Európa mala v budúcnosti vlastné zdroje na to, aby sa vyhla tomu, že sa ocitne uprostred prestrelky medzi rôznymi rozpočtovými zdrojmi, pretože v súčasnosti toto narúša obraz Európy v očiach občanov. A vieme, kde sú rozpočtové problémy. Sú to problémy e, národných rozpočtov a nie európskych výdavkov. Takže by som chcela, aby Európsky parlament a komisia boli sebekritickí ohľadom aj svojich rozpočtových vlastných výdavkov. Ďakujem. Ďakujem. Chápete, že sa teším, že tleskate. Pán Nikos Trizogelos, Grécko. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto stretnutie je veľmi dôležité, hlavne stretnutie s kolegami z národných parlamentov. Všetci sa musia zúčastňovať, ale treba eh, vždy eh, myslieť na zastupovanie občianskej spoločnosti, keď hovoríme o ozdravovaní financií a ekonomiky, tak potom e, tie politiky musia byť v súlade s celkovou stratégiou EÚ, hlavne so stratégiou EÚ 2020. Treba myslieť aj na sociálnu súdržnosť. E, tu nemôžeme ohrozovať ani ekonomiku a v týchto ťažkých eh, časoch nemôžeme v nejakom spô- eh, nejakým spôsobom zvýšiť nezamestnanosť. Komisár pre zamestnanosť povedal, že, daňo- že rozpočtová harmonizácia môže eh, zlepšiť sociálnu ochranu, čo je vynikajúce ale e, to sa nezdá tak byť v Grécku napríklad, tam sa úplne e, otriaslo sociálnym zabezpečením. Pán Rehn, vy ste taktiež povedali, že konkurencieschopnosť ekonomiky sa zvýšila, ale to nebolo vďaka inováciám alebo lepšiemu rozdeleniu práce. Nie bolo to kvôli škrtom e, v oblasti platov. Platy výrazne klesli, to nie je dlhodobo udržateľné. E, inovácie to sú napríklad zelené hospodárstvo, e, IKT, ale to nie je v programe fiškálnej harmonizácie pre Grécko E, potrebujeme stratégiu kompatibilnú s cieľmi stratégie EU 2020, hlavne keď hovoríme o ozdravení. E, táto stratégia je neúspechom, potrebujeme flexibilitu na upravenie tejto stratégie e, vo svetle reality. Často sa hovorilo o tom, že sa zle vyhodnotil multiplikátor, ale E, opatrenia e, rozpočtovej disciplíny v podstate iba situáciu zhoršujú. Ak by sme mali e, stabilitu v porovnaní s rokom 2011 by sme dlh znížili o 20%, ale pritom teraz naopak my prehlbujeme zadlženie výrazne. Pokiaľ ide o zamestnanosť teraz, spoločnosť nemôže pripustiť, že európske politiky sa zameriavajú iba na rozpočtovú disciplínu a nikde myslí na zamestnanosť a sociálnu súdržnosť. Treba teda demokratickú kontrolu súčasných politik. Politiky musia byť vyvážené, hlavne v oblasti zamestnanosti, tak aby e, vznikli pracovné miesta a sociálna súdržnosť. Ďakujem pekne, pán e, Nikolaides. Cyprus. Za Cyprus. Ďakujem, pán predseda. Parlamentný týždeň Európskeho semestra je podujatie, ktorého význam všetci chápeme. E, parlamentná spolupráca na európskej a národnej úrovni môže vytvárať e, potrebné synergické efekty, aby sme riešili tie najväčšie výzvy, ktorým Európa dnes čelí. Európska únia ako hospodárska, sociálna a politická únia je, e, stojí pred čoraz väčšími výzvami a pochybnostiami. E, nie je to žiadne tajomstvo, že Európska únia je v hlbokej kríze. My mu teda musíme najskôr identifikovať tie hlavné mm, e, príčiny tohto problému. Až potom môžeme hľadať riešenia, až potom sa môžeme vybrať správnym smerom. Fiskálne problémy a aspekty nie sú tou základnou e, tým jadrom problému. Problémom je depresia, hospodárska stagnácia a nezamestnanosť. Príčiny týchto problémov musíme riešiť. Tieto príčiny sú systémovej povahy a v podstate sa prejavili v eh, hospodárskych krízach jednotlivých štátov, odštartovaných eh, globálnou finančnou krízou. Musíme teda riešiť ekonomické problémy poprvé a po druhé musíme zachovať európsku integráciu. Je dôležité, aby sme reagovali tak, aby sme oba tieto ciele riešili zároveň. Zároveň nesmieme stratiť kontakt s tými základnými hodnotami a princípmi, na ktorých je postavená Európska únia. Objektivita, solidarita a snaha o všeobecné blaho. V minulosti Európska únia postupovala smerom k integrácii vyváženými krokmi E, smerom k trhovej a menovej integrácii pri za súčasnej podpore sociálnej súdržnosti a e, sociálnych potrieb. Dnes čelíme čas väčším e, problémom. Spôsob, ktorým sa postavíme k situácii v krajinách, ktoré prežívajú problém, mi bude vlastne predobrazom toho, ako sa Európska únia bude vyvíjať aj v budúcnosti. Treba teda e, budovať silnejšie hospodárstva a celé hospodárstvo Európskej únie ako celok. E, pokiaľ e, krajina sa dostane do situácie, kedy bude potrebovať finančnú pomoc, v takom prípade treba posúdiť pri hodnotení možností finančnej pomoci E, aké sú základné rysy takejto krajiny, tak aby to všetko prebiehalo pochopiteľne e, objektívnym, e, vyváženým spôsobom, fiškálna stránka, bankovný sektor a všetky ďalšie aspekty. A takéto posúdenie sa musí robiť univerzálnym spôsobom a samozrejme krajiny budú mať povinnosť spolupracovať pri takejto, takomto posudzovaní situácie. Ďakujem, pán Popakis Konstantinos, máte slovo. Ďakujem pekne. Je jasné, že finančná politika nemôže ignorovať politický dôsledok, konkrétne nezamestnanosť z dejín vyplýva, že bez podpory spoločnosti žiadna reforma nebude možná, žiaden program nebude účinný. Je teda zásadné posilniť vzťahy medzi národnými a Európskym parlamentom. Je to spôsob, ako podporiť e, demokratickú stránku a semestra a po druhé táto politika musí ísť ruka v ruke so sociálnou spravodlivosťou, s rastom a samozrejme treba myslieť na sociálny mier a súdržnosť. E, keďže tu máme pána Rena a pána Andora, tak dovolte, aby som položil otázku, ako v praxi môžeme zabezpečiť to, že politické e, že pardon, ekonomické plány nepôjdu na úkor zamestnanosti a rastu, ale naopak budú ich podporovať, ako aj prispejú k dosahovaniu cieľov stratégie EU 2020 e, krátko, stredno aj dlhodobo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ešte môžem pripustiť dvoch rečníkov k slovu, pretože komisár Andor potom už musí odísť. Bruno Rosman, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vysoká nezamestnanosť v Európe ma znepokojuje. Znepokojuje ma aj odpoveď Európskej komisie na tieto výzvy, ktorým čelíme. Pretože stále sú odpovede rovnaké hovoria o trojpilierovej stratégii, ktorá vychádza z konsolidácie rozpočtov, z vytvorenia konkurencieschopnosti a zo štruktúrálnych opatrení. A ak sa pozrieme na eh, rozpočtovú konsolidáciu, tak uvidíme, že tu vlastne máme dočinenia s politikou škrtov v takej situácii, kde vlastne musíme vytvoriť skôr rast na to, aby sme dosiahli zamestnanosť, pretože eurozóna sa nachádza v recesii a preto vôbec nie je prekvapením, že kritika, pokiaľ ide o rozpočtovú politiku v európskej politiky, sa táto kritika stále rastie a podporu získavame aj napríklad v takých inštitúcií ako je Medzinárodný menový fond, ktorý podľa najnovších údajov Olivier Plancha sa k tomu vyjadril, Nedávno sme napríklad zažili, že to konsolidačná politika, tak ako je momentálne Európska únia, prevádzkuje, sa vníma kriticky práve preto, pretože nás jednoducho neprinesie, neprinesie k tomu, ku čomu sa chceme dostať. Práve naopak, dostaneme sa ešte do hĺbšej krízy, budeme tu mať dlhodobú stagnáciu a budeme mať nezamestnanosť, ktorá nebude klesať a týmto spôsobom nebudeme bojovať proti nezamestnanosti. Čo teda potrebujeme? Skôr systematická odpoveď systémová odpoveď na takúto krízu, ktorú tu máme. A táto stále nie je. Aj keď tu hovoríme o posilnení konkurencieschopnosti, že by sme týmto niečo dosiahli, aby sme posilnili hospodársky priestor, tak vidím predsa len, že vo všeobecnosti sa ubereme iba cestou stratégie, znižovanie znižovanie platov v periférnych štátoch na to, aby sme zlepšili situáciu. In, interná devalvácia. Ako dlho chceme takýmto spôsobom ešte postupovať, ako dlho ešte chceme prizerať k tomu, akým spôsobom sa tu postupuje. To sa jednoducho veľmi kritizuje. kritizuje. Medzinárodná organizácia pre prácu to takisto kritizuje. A my jednoducho musíme tieto výzvy zvládnuť na to, aby sme bojovali proti nezamestnanosti otázka v tomto kontexte zostáva aj naďalej že kde je vlastne pakt rastu a zamestnanosti, ktorý sme boli vytvorili v minulé leto na Európskej rade a doteraz to ostal iba nejaký prázdny obal, ktorý sa nenaplnil. Ďakujem veľmi pekne, pán Andreš Plenkovič. Ďakujem veľmi pekne, pán Karas. Vážený pán komisári, ďakujem pekne za vašu prezentáciu ako člen, Európskeho, ako člen parlamentu pozorovateľ v Európskom parlamente by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí už ratifikovali chorvátsku prístupovú dohodu a my sa skutočne tešíme na to, že sa ešte urobí tých zvyšných 5 ratifikácií včas. Pokiaľ ide o to, že my sme začali intenzívny dialog s komisiou v tom, aby sme boli neformálne začlení do európskeho semestra pred našim vstupom. A pokiaľ ide o ciele, programu pre rast. To je súčasť Európskeho parlamentu, ako aj programu konvergencie, ktorý pred, predloží sa komisii o pár mesiacov. Ale čo mňa by zaujímalo je to, ako komisia vníma to, že kedy táto formálna participácia na Európskom semestri zo strany Chorvátska bude realizovaná. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Andor. Ďakujem veľmi pekne, ctené dámy, ctení páni. Ospravedlňujem sa za to, že budem skutočne veľmi stručný. Táto veľmi zaujímavá rozprava bola o trošičku dlhšia, ako sme počítali, ja preto budem musieť skrátiť svoju odpoveď a vyjadrím sa stručnejšie. Ale vyjadril by som sa predsa len k niektorým kľúčovým otázkam, ktoré tu zazneli, pokiaľ je napríklad o ten európsky sociálny model. Ja si myslím, že máte pravdu, keď vyjadrujete určité obavy, pokiaľ ide teda všetkým tí, ktorí pochádzajú z takých periférnych členských štátov, ako ich nazývame, chcel by som zdôrazniť, že je tu určitý rozpor, pokiaľ ide o analýzu. Nemôžeme na jednej strane trvať na európskom sociálnom modeli a na druhej strane sa usilovať o kritiku tej najdôležitejšej legislatívy, ako napríklad pokiaľ ide o smernicu o pracovnom čase. Táto smernica je kľúčovou súčasťou tohto európskeho sociálneho modelu a žijeme v 21. storočí, nežijeme v 19. storočí. My musíme chrániť pracovnú sílu, musíme bojovať proti zlému zaobchádzaniu, musíme bojovať proti sociálnemu dumpingu a s týmto súvisia aj takéto úpravy, ako sme ich predložili. Takisto pracujeme na zlepšení kvality, streamliningu tejto legislatívy, ak to bude potrebné. A nemôžeme sa držať nejakého modelu, ktorý by bol platný. Všade snažíme sa adaptovať a byť flexibilní, to je veľmi dôležité. A takisto by som chcel zdôrazniť, že legislatíva na úrovni Európskej únie v tejto chvíli nie je niečím, čo by bolo bariérou alebo prekážkou v ceste hospodárskeho rastu. Ten koncept alebo ten pojem, že nariadenie v Európskej únii by nejako obmedzovalo európske hospodárstvo, si myslím, že je nebezpečný mýt, mýtus a my musíme čeliť takýmto mýtom konkrétnymi argumentami a zdôrazniť to, že prečo sa vlastne nachádzame v recesii, teda aspoň väčšina európskych krajín, Aké sú na to dôvody a čo viedlo k tejto situácii? Ja si myslím, že nástroje, ktoré Európska únia vo finančnej sfére prijala, zohrávajú pozitívnu úlohu, sú tými kľúčovými nástrojmi, ako napríklad štruktúrálne fondy, na to, aby sme reagovali na túto krízu flexibilným spôsobom. Revidovali sme väčšinu z programov, na to, aby sme podporili vytváranie pracovných miest, na to, aby sme podporili investície a takýto sme zmenili nariadenie a predstavili viaceré úrovne spolufinancovania pre jednotlivé krajiny, aby to bolo viac v prospech riešenia súčasnej situácie a posledný rok komisia zohrávala proaktívnu úlohu, pokiaľ ide o využívanie európskych fondov efektívnejším spôsobom, aby sa peniaze dostali tam, kde bola nezamestnanosť mladých skutočne najvyššia. Tu musíme zdôrazniť predovšetkým kapacity, pokiaľ ide o uplatňovanie overených postupov v tých krajinách, kde to treba. budú tu viaceré otázky týkajúce sa tejto témy a pokiaľ ide o tú garanciu mladých, mladých pokiaľ ide o zamestnanosť, keď to fungovalo v takých krajinách ako napríklad Rakúsko a Fínsko, tak sme rozvinuli takýto koncept zamestnanosti mladých, ktorý by mohol pomôcť transferovať tieto overené postupy, dostať tieto overené postupy do iných krajín. A preto máme túto diskusiu na rade. Táto diskusia je veľmi dôležitá a bude ešte dôležitejšie, aby sme to celé pretavili do reálneho života, využívajúc európske zdroje v plnej miere. Myslím si, že tieto európske nástroje prinášajú tú pridanú hodnotu, pretože sú to investičné fondy, sú to investície, ktoré budú kombinované s, na, s zdrojmi národných krajín, bude sa tu vyhodnocovať miera rizika a A toto by nám malo skutočne pomôcť, aby sme zlepšili situáciu v oblasti zamestnanosti. Pokiaľ ide o politiku týkajúce sa reforiem, treba povedať, že táto situácia je takisto veľmi komplikovaná, ale aj v týchto oblastiach, keď napríklad hovoríme o sociálnych reformách, tak sme sa snažili urobiť, čo sa len dalo v tom zmysle, aby sme pripravili a zaangažovali aj národných aktérov, predovšetkým pokiaľ ide o našich sociálnych partnerov. Poukážem tu napríklad na dôchodkové reformy. My sme spustili spolu s pánom Renom a Barnierom, otvor, začali sme zelenú knihu v roku 2010, potom prišla biela kniha a tá diskusia ohľadne tejto problematiky aj na úrovni národných aktérov ohľadne týchto dvoch dokumentov vydláždili cestu vedúcu k analýze dôchodkových fondov a celé to vyústilo do konkrétnych odporúčaní na konci už dvoch európskych semestrov. Chceli sme uplatniť túto metódu na európskej úrovni, to takú konzultáciu, ale aj priamy dialog s tými, ktorých sa to najviac týka, predtým, než by sme dospeli k nejakým konkrétnym odporúčaniam. My sme pripravení reagovať na vaše otázky tu v parlamente. Ja som príklad minulý rok som sa zúčastnil aj na diskusiách v takých parlamentoch ako nemecký parlament, alebo v talianskom parlamente, alebo v portugalskom, fínskom, gréckom parlamente a takisto príjame delegácie národných parlamentov. To je pre nás veľmi dôležitá forma získania informácií a treba povedať, že tieto odporúčania e, nie sú zamerané iba na tie krajiny, ktoré sa nachádzajú v finančných ťažkostiach. My máme konkrétne odporúčania, dôležité odporúčania pre všetkých, aj v tých lepšie fungujúcich krajinách, ako napríklad Nemecko. Musíme zdôrazniť, že sú to veľké výzvy, pokiaľ napríklad o politiku nezamestnanosti, Ehm, rodová rovnosť, to všetko tam treba zohľadniť, takisto dynamiku rodových rozdielov, otázka minimálnej mzdy. Takže snažíme sa skutočne postupovať vyváženým spôsobom, zároveň inkluzívne a dúfame, že celý tento postup, táto nová metodika bude viesť k najlepším možným výsledkom, tak aby všetci boli spokojní. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa za to, že teraz musím odísť. Ďakujem veľmi pekne, pán Andor. A ak teda to podporíte, ja tu mám ešte 6 rečníkov na zozname, ale dám slovo už iba dvom rečníkom a ostatní sa môže vyjadriť v iných výboroch, pretože potrebujeme odpoveď aj komisára Réna, aj pokiaľ ide o tie stretnutia, ktoré tu ešte budú po obede. Ale ešte tu máme dvoch rečníkov, ktorí sa môže vyjadriť. Títo dvaja pochádzajú z takých krajín, Takže slovo dostane pani Kompola Natri Fínska. Uh, uh, Rečník nemá mikrofón. Three remarks. Takže tri pripomienky. Inštitucionálny pohľad z fínskej strany. Čo očakávame od európskeho semestru? sú tam nové výzvy, ktorým čelíme v súvislosti s verejnými rozpočtami. Takže, čo týka inštitucionálnej strany, myslím si, že žiadna konferencia sama o sebe nemôže poskytnúť demokratický dohľad nad legitimnosťou, takže to v súvislosti s článkom 13, akým spôsobom by sme vytvorili politické fórum, Oli Ren o tom hovoril a momentálne máme právomoci v rámci národných parlamentov aj v rámci Europarlamentu. A my toto môžeme zlúčiť a dosiahnuť, že situácia bude jasnejšia. Takže všetky parlamenty taktiež doma by sa mohli pozrieť na to, aký, ako si robia domácu úlohu a ako sú zahrnutí na rôznych postupoch v súvislosti s národnými programami, na ktorých pracujú. Ja vám môžem povedať, že vo Fínsku pracujeme spoločne s našou vládou. Žiadny dokument neopustí fínsky parlament, ktorý by nebol prediskutovaný, podrobne preskúmaný, takže Všetci by sme sa mali vrátiť domov a vytvoriť také systémy, aby to fungovalo demokratickým spôsobom. Myslím si, že všetky národné parlamenty taktiež podporujú svoje vlády. No a vláda má vždy väčšinovú podporu v parlamente, takže toto je dôležité v súvislosti s rozpočtom. Druhá vec hospodárska politika nemôže sa zaberať len fiskálnou udržateľnosťou a výdavkami na iné dôležité ciele, ako napríklad zamestnanosť, rast a sociálna stabilita. Myslím si, že by som mala zdôrazniť, že všetci môže, musíme dodržiavať Európsku sociálnu chartu. Nech už to je záväzná legislatíva alebo nie. Musíme písať legislatívu, uplatňovať ju tak, aby rešpektovala aj sociálne a kultúrne práva, ktoré zaručuje táto charta. No a ďalej tu máme výzvu na všetkých úrovniach a to sú, to sú daňové úniky a daňové podvody. A myslím si, že by sme mali nájsť nejaké európske fórum, kde sa budeme zaoberať týmto a zaručíme, že dane sa budú platiť a nebudú nastávať daňové úniky. Ďakujem a posledným rečníkom na zozname je pán Caldera zo Španielska. Ďakujem, pán podpredseda, pán komisár. Myslím si, že to, čím tu trpíme, je naozaj vážna kríza hospodárskeho rastu. Toto totiž vedie k, znič- k odstraňovaniu pracovných miest, zvyšuje to verejný dlh a zvyšuje to deficit a nie je to naopak. Španielsko na začiatku malo nadbytok a malo veľmi nízky e, verejný dlh, takže je to kríza, ktorá spôsobuje takúto situáciu. No a čo sa týka tých výsledkov, tak tie sú horšie, e, stále horšie v prípade Španielska a celej Európy. Napríklad v roku 2012 e, bolo odstranených alebo zničených asi 5 pracovných miest. No a e, nám spôsobuje veľké obavy to, že situácia sa môže ešte zhoršiť nielen v Španielsku, ale aj v celej Európskej únii. Ale hlavne e, nás nepokojuje, že sa ničí potenciál rastu do budúcnosti. To je veľmi vážna vec, pretože Španielsko zaviedlo naozaj veľmi ďaleko siahle opatrenia. Nastáva tu e, konkurenčná devalvácia a myslíme si, že by mala byť zaručená väčšia symetria zo strany unijných inštitúcií, aby sme podporili tento proces úprav, tak aby sa neskončil a neviedol k ešte dramatickejšej situácii, než máme teraz. No a my sme už empiricky dokázali, akým spôsobom tento proces šetrenia za každým vedie k negatívnejším problémom a výsledkom. Musíme sa uberať cestou investícií. Musí to byť, musia to byť produktívne investície. To je jediná cesta, ako sa dostať von z tejto krízy. Ale nie, ani rodiny, ani podniky to nemôžu urobiť samé Môžeme to ale urobiť na národnej úrovni aj na unijnej úrovni. Musíme podporovať produktívne investície, ktoré budú sprevádzať tieto podniknuté opatrenia a potom povedú k podpore ekonomického rastu. Myslím si, že stále veľa odborníkov hovorí, že situácia sa zhoršuje, že je dramatická. No a príklad. Christine Lagarde, ktorá je zodpovedná za Medzinárodný menový fond, povedala, že je takmer nemožné, aby sme zaplatili alebo splatili naše dlhy, pokiaľ nenastane väčší hospodársky rast. No a podľa nej tento hospodársky rast musí byť inkluzívny, tak si myslíme, že by sme mali dať väčší priestor procesu fiskálnej konsolidácie a podporiť produktívne investície, ktoré potom napomôžu ďalšiemu hospodárskemu rastu. Ďakujem pekne, ďakujem aj za pochopenie, že sme to museli trochu kompromisne upraviť. A teraz bude hovoriť pán komisár Rehn. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vám všetkým poďakovať za naozaj zásadnú serióznu diskusiu, ktorá odzrkadľuje súčasnú situáciu európskeho hospodárstva. Zodpoviem na otázky tým, že ich zoskupím. To je jediný spôsob, keďže ich bolo veľa. E, inak by sme nemali čas, ani keby sme tu ostali celé po obede. Takže začnem tým, čo povedal Lord Harrison e, zo snemovne lordov. Chcem sa vám poďakovať za veľmi konštruktívny britský príspevok tejto európskej rozprave a nemôžem si nespomenúť na podujatie pred pár rokmi. Vy ste tam vystupovali, boli lordi tu na pôde Európskeho parlamentu. Bolo to koncom roku 95, ja som bol vtedy europoslancom bol som vo výbore pre ústavné záležitosti a stretli sme sa s partnerskými výbormi, konkrétne snemovne lordov. A išlo o to, aby sme hovorili o témach e, nadchádzajúcej medzivládnej konferencie v Amsterdame v roku 96-97. E, takže presne to sme aj spravili vystupovali aj lordi a potom v istej chvíli dvaja lordi začali e, sa navzájom hádať, obidvaja mali tak 80-85 rokov a jeden obviňoval druhého, že je to tvoja chyba, že nie sme súčasťou medzivládnej konferencie, že sme to nestihli. To bol 96. E, nie, nešlo v podstate ani o tú nadchádzajúcu konferenciu v 96., ale hovorili o tej z 51. Takže e, možno, že dôvod, e, prečo je Spojené kráľovstvo tak trošku mimo EÚ, má hĺbšie korene. Vy ste hovorili o jednotnom trhu, o administratívnej záťaži, o voľnom obchode ale ja ešte chcem premiérovi Cameronovi odkázať, že, že netreba e, vyslovať hrozby e, na to, aby človek opustil EÚ. E, dohodnite sa s kolegami, ale aj s inými členskými krajinami, pretože ide o spoločenstvo, ktorého súčasťou ste sa stali. Ak by som ja bol Brit, tak by som určite bol radšej, keby Spojené kráľovstvo ostalo v centre EÚ a nebolo eh, medzi náhradníkmi bokom, pretože odtiaľ nikdy gól nestrelíte. Ďalšia vec. Ide o myšlienku privlastnenia a zvrchovanosti. O tom hovorili viacerí poslanci, vrátane Michaela Frenda, pána Mariniho, pani Kudli, pána Servasa, pána Palisa a mnohých ďalších. Ja som vás naozaj počul a súhlasím s významom privlastnenia si myšlienky. Treba, aby si myšlienku Európskeho semestra privlastnili tak národné parlamenty, ako aj európsky. A tu poviem ešte dve veci. Uh, Poprvé, balík šiestich legislatívnych opatrení to výrazne posilnilo hospodárskú správu. To je niečo, s tým ste vy všetci súhlasili. Každý jeden národný parlament, aj európsky, schválili tento balík po e, podrobnom preskúmaní. Minimálne tu v Európskom parlamente pamätám si na tie ťažké mesiace, kedy sme sa snažili dopracovať k dohode a nakoniec sa nám to podarilo. Takže úloha komisie je uplatňovať tieto pravidla účinne, pravidla, na ktorých ste sa vy dohodli. A my očakávame, že každá jedna členská krajina, každý jeden Národný parlament bude rešpektovať európske záväzky a aj tie postupy, napríklad rešpektovanie hospodárskej správy a pravidel, ktoré sú súčasťou tohto balíka. Tieto pravidla majú e, zaručiť udržateľnosť verejných financií, ako aj udržateľný rast a udržateľné pracovné miesta. To sú tie kľúčové ciele. Ďalšia vec. Z hľadiska komisie je to skutočné partnerstvo s členskými krajinami, s národnými parlamentami a naše politické odporúčania sú skutočne myslené ako pomoc pre členskú krajinu, aby prekonala svoje ťažkosti, aby odstranila problematické miesta, ktoré brzdia vytváranie pracovných miest a brzdia rast. A tie odporúčania vyplývajú e, z veľmi nezávislých e, komparatívnych analýz ekonomik jednotlivých členských krajín a my sa snažíme naozaj zaručiť, aby e, to boli tie najlepšie politické odporúčania, pretože ide o to zaručiť udržateľný rast a zamestnanosť. Potom bola tretia skupina otázok e, z úst viacerých poslancov. Išlo o rozpočtovú konsolidáciu a išlo o taktiež tzv. fiškálne multiplikátory alebo e, dopad e, rozpočtových stimulov alebo konsolidácie na ekonomiku. E, nemali by sme sa zamerať iba na symptómy, to ste vypovedali, ale aj na príčiny krízy ja s tým absolútne súhlasím. Je zásadné, aby sme sa pozreli na hlboké príčiny krízy a ide o ekonomické e, nerovnováhy. E, sú to naozaj výrazné, neudržateľné nerovnováhy, ktoré sa e, nazhromaždili od roku 2000 až do roku 2008. To je skutočná príčina a musíme nastoliť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Musíme nastoliť rovnováhu tak e, v južanských deficitných krajinách, ako aj v tých e, severných e, a v strede Európy. Musíme čo najrychlejšie zaručiť rovnováhu ekonomiky a návrat k rastu a zamestnanosti. A ešte chcem povedať, že niekedy symptóm e, môže byť nakoniec príčinou. E, myslím tým následovné. Musíme ho- hovoriť o príčinách krízy. To ste povedali, je to správne, ale nemôžeme zatvárať oči pred prejavmi krízy, či už ide o nezamestnanosť alebo rozpočtovú konsolidáciu alebo neudržateľné verejné financie. A musím povedať, že som sa veľmi pozerne pozrel na štúdiu Medzinárodného menového fondu. E, niektorí sa tu na to odvolávali. Je za tým e, profesor Blanchard, jeho knihy som čítal pred e, mnohými rokmi, ale aj mladý výskumník Daniel Lee. Je to vynikajúca štúdia. Je za tým obrovská odborná kompetentnosť ale samotní autory varujú pred e, interpretáciou ich zistení, aby e, sa nezvrátila e, zásadne alebo nezmenila zásadne rozpočtová konsolidácia. Rozpočtové multiplikátory sa líšia e, v čase, v priestore, závisí to od e, ekonomického kontextu, takže nemáte iba jedno prísne pravidlo, ktoré by sa dalo e, univerzálne uplatňovať. A preto my diferencujeme náš prístup vo veci konsolidácie verejných financií a myslíme si, že je to vhodný postup. A chcem povedať, že jasné empirické dôkazy poukazujú na to, že aj keď e, väčšia konsolidácia mohla e, spôsobiť výpadok rastu, to neznamená, že keby sme to zmenili o 180%, že by boli oveľa lepšie výsledky v oblasti rastu. Keby sme mali nedôvierehodnú konsolidáciu, hlavne v krajinách s vysokým zadlžením. To by e, znamenalo, že by sa tie úroky e, zvýšili tak, že by to vlastne zotrelo všetky e, potenciálne výhody. To je tzv. efekt dôvery. Trhy by už potom neboli ochotné kupovať eh, verejné dlhé dlhopisy. Uvediem jeden konkrétny príklad. Spomente si na Taliansko. Eh, na jeseň 2011 medzi augustom a novembrom 2011 konkrétne Taliansko eh, slúbilo rozpočtovú konsolidáciu koncom leta. Taktiež išlo o to uľahčiť zásah e, na sekundárnych trhoch Európskej centrálnej e, banky prostredníctvom programu e, dlhopisov. Takže Taliansko sa najskôr zaviazalo k fiškálnej konsolidácii, tie úroky klesli a situácia sa krátkodobo zlepšila, ale čo sa stalo potom? Vláda Berlusconiho rozhodla, že nebude už rešpektovať záväzky a výsledkom bolo zastavenie pôžičiek a to e, vlastne zadusilo ekonomický rast a taktiež e, na základe toho e, sa dostal na post e, pre, premiéra e, pán Monti, to stabilizovalo situáciu v Taliansku. To je e, názorná ilustrácia toho efektu dôvery. A ešte jedna vec bola mi ukázaná žltá karta, asi ide o rečnícky čas. Ja si to uvedomujem a preto na záver poviem nasledovne. Dnešná e, rozprava bola veľmi dobrá, keďže sme tu nevideli ten rozkol medzi severom a juhom a to sme videli až príliš často v európskom kontexte v nedávnych mesiacoch a za to sa vám chcem úprimne poďakovať. Mňa znepokojuje tento politický rozkol medzi tzv. stabilným severom a tzv. E, nestabilným juhom. Prečo hovorím tzv.? Pretože ide o zjednodušenie, dokonca by som povedala o karikatúru chcem povedať, že nemáme nejaké, nejaký všeliek, ktorý by vyriešil túto krízu. Nestačí iba rozpočtová disciplína, pretože to by udusilo rast a nevyriešime situáciu ani vytvorením akéhosi vzájomného fondu, pretože to by e, dokonca zvýšilo riziko a preto musíme e, proaktívne budovať e, mosty medzi týmito dvoma kultúrami, obnoviť ekonomickú menovú úniu a e, vlastne vytvoriť e, úniu stability, kde by bola vyššia zodpovednosť a taktiež intenzívnejšia solidarita. Takže na tomto ja chcem pracovať, teda celá komisia. Počtam s vašou e, podporou, pretože to je základ udržateľného rastu a zamestnanosti. A presne to je to, čo od Európy očakávajú naši spoluobčania Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Máme pekný, pekné príslovie, že nie je dôležitý začiatok, ale výdrž a vydržať chceme. Takže ďakujem za túto prvú e, diskusiu, ďakujem za trpazlivosť a teraz odovzdám predsedníctvo pánovi Lamasurovi, predsedovi e, rozpočtového výboru a pôjde konkrétne o rozpočtovú diskusiu.